Dámy a páni, milí kolegovia a kolegyne. Je mi mimoriadnou cťou privítať pani Nadiu Murat a Lamiu Hadži Baša, ktoré sú laureátky a nositeľky tohoročnej Sacharovovej cene a privítať ich tu v parlamente. Sú to dve mimoriadne pozoruhodné mladé ženy, ktoré pre svoju komunitu jezidov bojujú a za to boli dnes odmenené Sacharovou cenou. Chcem vás požiadať, milé kolegyne a kolegovia, aby ste zasadli a aby ste si najprv pozreli krátke video. Audio di